pomoci Tunísku a teraz vyzývam e, pani spravodajkyňu, aby e, sa vyjadrila počas 4 minút. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým kolegom zo všetkých politických skupín, ktorí e, k tomu rozhodnutiu, ktoré dúfam za chvíľu príjmeme, prispeli. Je to dôležitý krok pre Tunisko a musíme byť, im stať po boku. Všetci tu v hemicykle poznajú tie veľké výzvy, s ktorými je konfrontované momentálne Tunísko, ekonomického charakteru, rastúca nezamestnanosť, veľké rozdiely medzi regiónmi, región Tunisu a potom zvyšok potom hospodárske výzvy súvisiace s teroristickými útokmi, ktoré máme v živej pamäti. Tieto, dá sa povedať, skoncovali s cestovným ruchom 500 tisíc pracovných miest e, v cestovnom ruchu zaniklo. Potom bezpečnostné e, výzvy. Poprosím kolegov tu po mojej pravici, aby sa rozprávali trošku potichšie. Potom bezpečnostné výzvy. Všetci si pamätáme atentát Pardosus Vieme, čo sa udialo na hranici medzi Libiou a Tuniskom. Tunisko má asi 500 e, kilometrov hranice s Libiou, s touto nestabilnou krajinou, džihadisti E, pašovanie drog, prevádzačstvo a tak ďalej. A sú tam e, výzvy aj migračného charakteru, to súvisí s bezpečnosťou, ale je to predsa len samostatná téma. 800 e, tisíc líbyských utečencov, takže takmer 20 populácie. Takže toto sú výzvy, e, s ktorými sa stretávajú Tunizania. Napriek týmto výzvam však Tunisko e, prechádza demokratickou transformáciou, úspešnou obrovské kroky. Nobelovú cenu za mier dostala práve tuniská spoločnosť, e, aby bola motivovaná ďalej pokračovať na tejto ceste. Takže e, všetky tieto ťažkosti, ale zároveň aj v takýchto ťažkých chvíľach sú na tej správnej ceste. My, my musíme stať bok po boku a práve preto dnes do poludnia hovorím o tejto makrofinančnej pomoci. 500 tisíc miliónov je to e, druhá takáto pomoc. E, oni ten kapitál potrebujú. E, je to strategická otázka v rámci globálnej politiky či voči Tunisku. Máme rokovania obchodné, ale podobné zajsť rámec obchodu, naozaj skutočné politické a ekonomické partnerstvo Prijali sme naliehavé opatrenia, núdzové opatrenia, napríklad e, olivový olej, tam tie kvóty. 300 e, tisíc, 300 e, tisíc tón. No a teraz to makrofinančná pomoc, toto je pomoc 500 tisíc miliónov, druhýkrát na 15 rokov e, za podmienky pokračovania v reforme. A naozaj chcem, aby táto reforma e, bola naozaj e, skutočná, aby táto pomoc pomohla naozaj rozvoju Tuniska. Ak sa táto správa príjme, a ja dúfam, že tomu tak o chvíľu bude, tak rada ste túto myšlienku podporí a ja žiadam, aby komisia tieto prostriedky uvoľnila čo najrychlejšie, najlepšie už do leta, pretože pretože Tunisko tieto peniaze naozaj potrebuje. A ešte na záver, táto makrofinančná pomoc, niekedy ľudia majú pocit, že to je nejaká subvencia, nejaký dar, ale nie, to je len pôžička. My Tunisku požičiame peniaze, ktoré bude musieť vrátiť. A pokiaľ ide o tuniské zadlženie, to samozrejme narastá. A ja by som e, rada otvorila cestu takým úvahám a dúfam, že komisia bude počúvať. Francúzsko, Nemecko sa rozhodli, že časť tohto dlhu Eh, je to 600 eh, eh, miliónov pre Francúzsko, 600 miliónov pre Nemecko, čiže je to zmena toho dlhu na investíciu v prospech Tuniska. Toto je naozaj veľmi relevantná, veľmi inteligentná stratégia. Ja vyzývam komisiu do budúcna nad rámec toho dnešného plánu, aby sa zamyslela nad vecami aj z takéhoto uhla. Iste by to bolo lepšie, vhodnejšie pre Tunisko, to, čo urobilo Nemecko, čo urobilo Francúzsko. Myslím si, že aj európske inštitúcie by to mali navrhnúť. No a ešte na záver, kolegyne, kolegovia, všetci vidíme, že musíme podporovať Tunisko, Tunisanov. Je to vec pre nich, ale aj pre nás, pre Európsku úniu. Naozaj potrebujeme stabilné Tunisko, prosperujúce a v miery bok po boku s Európou. Ďakujem. Ďakujem a teraz nech sa páči komisia. Vážený Vážené pani, pani predsedajúca, ctené poslanky, ctení poslanci, dovolte mi poďakovať pani Desernes a výboru INTE za ich cennú prácu na tejto správe. Všetci vieme, že Tunisko čelí politickým a ekonomickým výzvam a toto je dôvod, prečo sme navrhli poskytnúť makrofinančnú pomoc tejto krajine. Tunisko je konfrontované s dôsledkami teroristických útokov z roku 2015 a výsledkom je to, že cestovný ruch trpí vážne a investície sa znížili. Tento vývoj viedol k tomu, že sa znížil, znížili množstva zahraničnej meny v krajine a Indonéz a v Tunisku, prepačte, potrebujú pomoc na stabilizovanie a na politickú tranzíciu, ktorá sa už začala počas arabskej jary. Medzinárodní bilaterálni donory, ako napríklad IMF, jasne vyjadrili ochotu podporiť Tunisko a nie len teraz, ale aj v blízkej budúcnosti. Komisia by mala prispieť k tomuto obnovenému e, systému pomoci, makrofinančnej pomoci a preto navrhujeme 500 milión eur pomoci, aby sa mohlo pokračovať s ďalšími investíciami, ktoré sa vykonali počas predchádzajúcej e, šarže 300 miliónov. Táto nová makrofinančná pomoc, ktorá je e, najväčším balíkom, ktorý kedy dostala krajina z nášho južného susedstva, e, sa bude na, za nasledujúce tri roky vyplácať v troch tranžiach a tieto úsilia treba porovnať s odvážnymi činmi a napredovaním, ktoré Tunisko sa v Tunisku pozorovali v ostatných rokoch. Tunisko sa naozaj snaží o skutočný autentický demokratický systém napriek e, bezpečnostným rizikám. Nový makrofinančný rámec samozrejme musí splniť mm, aby mohli čerpať, musia sa splniť podmienky, ale Tunisko zo svojej strany podmienky plní. Splnilo splnilo podmienky Medzinárodného merového fondu, splnilo ďalšie podmienky zo strany Európskej únie a Európska únia podpísala s Tuniskom memorandum o porozumení. Verejne financovaný manažment, fiškálne reformy, posilnenie sociálnej bezpečnostnej siete, podpora cestovného ruchu a obchodu a investovania. Toto sú všetko oblasti, v ktorých môže makrofinančná pomoc pomôcť. Načasovanie je zásadne dôležité. Tunisko vyžadovalo makro finančnú pomoc, pretože potrebovalo v roku 2016 pokryť svoje finančné potreby a rýchle prijatie tohto návrhu spolu zákonodarcami v rámci bežného legislatívneho postupu je pre komisiu veľmi dôležité. Preto prosím, e, a výbor INTE schválil návrh komisie bez pozmenujúcich návrhov to vám chcem oznámiť. Som tiež e, veľmi rád, že Rada v liste Koreperu vyjadrila svoj záväzok bez pozmeňujúcich návrhov podporiť pri dnešnom hlasovaní tento e, návrh. Ďakujem a teším sa na plodnú diskusiu. Ďakujem, pán komisár. A teraz otváram diskusiu. Každý rečník dostane minútu a pol. Prvý bude pán Číko. Čiču. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V mene skupiny EPP plne podporujem takýto typ ustanovenia. Myslím si, že je tu tá naliehavosť. Je naliehavosť z dôvodov, ktoré už boli prednesené. A pokúsim sa teraz približiť hodnotu týchto opatrení. Hlavne ide o politiku približenia sa Európskej únie. To politika, ktorá je dôležitá z pohľadu efektívnych nástrojov hlavne pokiaľ je smerovaná e, do projektu demokracie, tvorby demokracie a účinky takéhoto projektu sú nevyhnutné aj z pohľadu Európy. Tento projekt e, sa týka udržiavania niektorých hraníc, e, takisto sa to týka istej z tej drámy, ktorá sa odohráva, drámy migrácie, a my z tohto dôvodu často odkladáme niektoré rozhodnutia. My každopádne stojíme pred potrebou sústrediť sa na politiky, ktoré budú účinné. Na druhej strane je tu významný problém štruktúrálnych reforiem, ktoré Tunisko potrebuje. Reformy, musíme si pripomenúť, e, si vyžadujú 5 miliard eur. A to sú prostriedky, ktoré zabezpečia smerovanie tým, tým dobrým, vhodným smerom. Preto EPP e, predložilo pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. Je ale jasné, že nie je možné nejakým spôsobom e, ísť nad rámec tých existujúcich noriem a pravidiel. My dúfame, že sa nám to podarí zvládnuť e, v mene záujmu EÚ, ale takisto v záujme samotného Tuniska. Ďakujem. Ďakujem. Dve minúty, pán Morel. Ďakujem, pani predsedajúca. Odkedy sa Tunizania angažovali do demokratického prerodu, tak sa tu aj na tomto mieste spomínalo, nakoľko je to exemplárny príklad a Európsky parlament vždy chcel byť s Tuniskom a s Tunisanmi solidárny. Keď sme spustili proces dohody o voľnom obchode, tak sme tam kolektívne zdôrazňovali, že ten musí byť asymetrický a progresívny. Nazývame to partnerstvom s Tuniskom. Aj keď to spôsobilo medzi nami diskusie, keď bolo potrebné rozšíriť kvóty na olivový olej pre tuniské hospodárstvo, tak sme sa dopracovali aj túto na dohode. A teraz dnes hovoríme o makrofinančnej pomoci. No. Je naozaj nutné tento text urgentne podporiť. Preto to je jediný dôvod, prečo sme za ten text v jeho aktuálnom znení. Avšak je dôležité si pripomenúť pár vecí. Poprvé, keď sa hovorí, že je potrebné, aby Tunisko dokázalo uskutočniť štruktúralné reformy, tak by som chcel naozaj vyzvať komisiu k veľkej miere flexibility, inteligencii, pokiaľ je to možné, pretože nemôžeme predsa udusiť tuniské hospodárstvo. Po druhé, hovorí sa tu o IMF, ale kto hovorí o IMF, hovorí o požičke, kto hovorí o požičke, hovorí o dlhu a dnes to pre Tunisko predstavuje problém. Tento eh, zdedili z obdobia benali a nie je možné, aby peniaze, ktoré píšame Tunizanom, slúžili iba na jednu vec, aby sa za to, e, aby sa s tým splatili dlhy, ktoré nabrali počas starého režimu. No a tretia vec, tá je pre nás veľmi dôležitá. Ešte veľmi veľa ľudí trpí e, tým obdobím Benali a aj v Európe je nutné tento problém riešiť. Samozrejme, pokiaľ súhlasíme s touto urgentnou pomocou, tak nám to ne- nemôže zabrániť rozmýšľať z dlhodobého hľadiska. Musíme byť solidárni, avšak trvalo udržateľným spôsobom a nie sa spoliehať iba na núdzové opatrenia. Preto je skupina SD, preto skupina SD s textom súhlasí. Ďakujem. Lunes, Ďakujem pekne, pán Lunes. Ďakujem pekne, pani predsedajúca a pán predseda. Chcel by som aj privítať skupinu, ktorá je hore na galérii. Európska únia sa musí pozrieť na vlastné priedomie do svojho susedstva. Musíme reagovať na tie výzvy, ktoré nám prináša toto susedstvo. Tunisko je v procese stabilizácie a tvorby budovania demokracie. Dostáva sa z obdobia veľkých politických a spoločenských víziev, a trpí vysokou mierou nezamestnanosti, hlavne mládeže. Je tam veľa neistoty, hlavne pokiaľ ide o terorizmus a tie ohavné činy, ktoré tam boli spáchané toto je veľmi dôležitá, dôležitá vec, dôležitý počin. Musíme sa ubezpečiť, že Tunisko bude spolahlivým a stabilným partnerom v rámci tohto regiónu a preto musíme podporiť tento náročný proces smerom prechodu demokra- k demokracii. Toto je e, nejaký nový rozmer hospodárskej pomoci tak pre túto oblasť. Politika si teda dostá, dostáva sa aj mojej podpory. Nechceme však vydať Biankošek a chceme podstatné reformy, ktoré budú generovať rast a oživenie. Pán Lehejrak, áno, ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, je potrebné pomôcť tuniskému ľudu, musíme podporiť pocit zodpovednosti tuniskej spoločnosti, odborov, politických síl, aby tá, tá, tá demokratická tranzícia ďalej fungovala a najďalej zlepšovala životy Tunisanov. Avšak toto sa nedá urobiť za starých podmienok EMF, ktorý ohrozuje e, suverenitu štajiny. Musíme pomôcť Tunisku a naozaj musíme byť odvážnejší pri vytváraní spoločnej verejnej banky alebo minimálne spoločného fondu, aby boli existujúce dlhy zmrazené, aby boli transformované do projektov udržateľného rozvoja, kde sa vytvoria pracovné miesta a bude sa tak propagovať ľudský ekologický rozvoj. Je naozaj na čase E, konfiškovať majetok rodiny Benali a vrátiť e, tunickému ľudu. Ďakujem, dve minúty, pán Žado. Merci, madame. Ďakujem za slovo, pán komisár, vážení kolegovia. Vieme, že situácia v Tunisku je mimoriadne komplikovaná a tunisský ľud jej musí čeliť. Vieme, že sa im zrutili príjmy e, z cestovného ruchu kvôli atentátom. Vieme, aké majú problémy s exportom aj som veľmi rád, že sme uľahčili podmienky na export olivového oleja do Európy. Vieme, nakoľko je citlivý, krehký ten demokratický problém, eh, pardon, pro, proces, ktorý začal pred 5 rokmi. Tunisko sa nachádza na území, ktoré nie je väčšie ako Anglicko a pritom prijali toľko isto utečencov ako celá Európska únia a vieme, nakoľko mimoriadne dôležitá je táto pochodeň demokracie v našom susedstve. Takže samozrejme, na základe požiadavky tuniskej vlády musíme odsúhlasiť makrofinančnú pomoc Tunisku. Zároveň e, Európsky parlament už hlasoval v roku 2012. Vieme, že sa musíme vrátiť aj k otázke nehorázneho dlhu Tuniska, ktoré Tunisko získalo počas vlády Benaliho. Čiže je nutné ten dlh e, skrátiť. Keď hovoríme o štruktúrnych reformách, kolegovia, prosím vás, dávajte si pozor. Pozrite sa na to, v akom stave je dnes Tunisko, pretože táto makrofinančná pomoc nebude dostatočne schopná pokryť reformy, ktoré sú potrebné pre Tunisanov. Dnes musíme byť naozaj v rámci tejto pomoci mimoriadne flexibilní, musíme Tunisku toho dať oveľa viac. Domnievam sa, že dnes, keď sa pozrieme na miliardy, ktoré dávame tureckej vláde, ktorá ale zďaleka nie je pochodňou demokracie, mali by sme dať oveľa viac Tunisku, aby sme jej umožnili naozaj dokončiť svoj demokratický proces bola by chyba ich nepodporiť. Mali by sme podporiť Tunesko. Áno, ďakujem. Už musím dať slovo ďalšiemu rečníkovi, pán Castaldo, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, všetci vieme, aká je mimoriadne vážna situácia, v ktorej sa nachádza Tunisko v súčasnosti. Už to bolo pripomenuté predtým. Výrazná miera nezamestnanosti, hlavne medzi mládežou, terorizmus, ktorý položil na kolena celé odvetvie cestovného ruchu, ktoré je podstatné 1 800 tisíc Libičanov, ktorí sa nachádzajú a sú viaznutí na území Tuniska. A tá južná časť, e, respektíve tam je veľká časť šedej ekonomiky, ktorá sa objavuje v Tunisky, Tunisku. Tá suma, ktorú my chceme vyčleniť, tá nie je postačujúca. My si myslíme, že treba tam exportovať ľudské práva, solidaritu, nie úsporné opatrenia. Preto musíme skutočne pomáhať. Nemôžeme to riešiť len takýmito návrhmi. Ak sa nám nepodarí nejakým spôsobom konvertovať aj veľkú časť eh, toho dlhu alebo zrušiť, tak potom im nepomôžeme. Demokracia nemôže existovať tam, kde sú tak chudobní ľudia, ktorí môžeme si nakupovať, tak povediac, takýmto spôsobom. Ak to budeme takto robiť, tak to nebude fungovať. Pán Bej, minúta. Islamistická hrozby, teroristická činnosť, Líbia, ktorá je susedskou krajinou, ktorá je likvidovaná hroznou občianskou vojnou, je hospodárska kríza, ktorú sme ešte nevideli. Naozaj situácia v Tunisku je podľa mňa e, problematická. Naozaj by sme mali intenzívne podporovať prechod k demokracii v Tunisku, ale ja tu nechcem prilievať ďalej do ohňa ani sa rýpať v ranách. Naopak, e, na rozdiel od vás, ja si nemyslím, že je dobré, že sme e, uľahčili export pre priemyselné výrobky Tunisku. Ja si nemyslím, že je také dobré mať prehovelný voľný obchod, ktorý chcete ustanoviť. Ja si nemyslím, že toto prospeje ako Európanom, tak ani Tunisanom. Myslím si, že makrofinančná pomoc e, by mala Tunisko nasmerovať k tomu, aby Tunisko zdialalo európske hodnoty. Myslím si, že vaše snahy vytvárajú viac problémov než riešení o to viac e, spochybňujú e, rovnováhu, ktorá sa tu Tunisku podľa zatiaľ dosiahnuť a neprispieva k to k spolupráce. Ďakujem, pán Fontulus. Je vo veľmi zložitom období recesia v mnohých krajinách a obrovská nezamestnanosť. Ako títo nezamestnaní, ako títo občania ako Gréci budú reagovať, keď zistia, že dávame miliardu tretej krajine, ktorá potrebuje adaptačné programy, ktorá potrebuje zvýšiť svoje finančné, finančnú silu. Tretina peňazí, ktorú dáme Tunisku, by pomohla tým bezdomovcom, ktorí tu spia na uliciach Štrasburgu. Tunisko bude môcť importovať olivový olej bez uh, akýchkoľvek prírážok. To znamená, že grecké poľnohospodárstvo bude trpieť. My máme vysoko kvalitný olivový olej a naši výrobcovia by mohli dostať viac peniazy, ale vy ste to podkopali. Cena olivového oleja jednoducho ani nepokrýva historicky uh, historické náklady. A dejiny nás učia, že kedykoľvek Západ zasahoval v iných krajinách vždy to bolo preto, že ich chcel vykoristovať. Toto robíte a ešte to aj prezentujete ako charitu. Bolo by lepšie vyriešiť si vlastné problémy a nechať z tretie krajiny, nech sa rozvíjajú ako vedia. Možno by to bolo lepšie ako to, čo robíte s Európou. Na jednu minútu ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja pevne verím, že je dôležité podporovať poskytnutie tejto finančnej pomoci. 500 miliónov. Tunisko je strategickým partnerom Európskej únie. Demokratické princípy poslúcha a preto má právo čerpať z tejto pomoci. Urobil, Tunisko urobilo hospodárske reformy a podporuje túto krajinu aj Medzinárodný menový fond. Preto je zásadné pre Európsku úniu, aby pokračovala s podporou tejto krajine, pretože je to možno jedna jediná krajina, ktorá po arabskej jari zostala na ceste demokracie napriek úsiliam islamských síl, ktoré sa pokúšajú destabilizovať Tunisko. Majú e, čelili teroristickým útokom. Je tam, je tam milión Líbícov, ktorí žijú v tejto krajine. 3000 ľudí prechádza hranicu každý jeden deň, e, utekajú pred vojnou. Preto treba preukázať podporu tejto krajine, pretože treba uznať demokratické úsilia. Ďakujem za slovo. V 95. bolo Tunisko krajinou, ktorá podpísala, mala podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou a teraz potrebuje pomoc viac ako inokedy. Pán Morello to veľmi jasne povedal, hovorí pán Martin David, že sú tu tri fázy. Je zásadne dôležité, aby EÚ robilo viac, aby pomohlo Tunisku, po fáze Benali niektoré tieto peniaze predsa zostali v bankách Európskej únie a to nie je akceptovateľná situácia. Po druhé, musíme podporiť spoluprácu v rámci slobodného obchodovania a musí to byť asymetrické. Musíme otvoriť naše trhy viac, než budeme žiadať od nich pri otváraní ich trhov, pretože sú v citlivej hospodárskej situácii. A po tretie, vítame makrofinančnú pomoc Tunisku. Chceme však zdôrazniť, že to nie je len tak, že im dáme peniaze. Nie, my očakávame od nich, že budú pokračovať na ceste k demokracii, že budú budovať právny štát a rešpektovať ľudské práva. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani Forenza na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička. My sa domnievame, že je správne pomôcť Tunisku dostať sa z tej závažnej hospodárskej krízy, ktorou trpí aj v dôsledku atentátov, ktoré postihli kľúčové odvetvia, akým je cestovný ruch. Ale práve z tohto dôvodu budeme hlasovať eh, proti návrhu komisie, tak ako sme sa už vyjadrili, aj pokiaľ ide o opatrenia, ktoré súvisia s olivovým olejom tuniským. E, nevyhnutnosť podporiť e, tuniský ľud sa nemôže pretaviť do nástroja, akým je makrofinančná pomoc, ktorá sprevádza programy Medzinárodného menového fondu a takisto agendu reform, štruktúrálnych reform, ktoré sú diktované Tunisku. E, v posledných 23 rokoch politika v Tunisku bola diktovaná Washingtonským konsenzom a takisto receptami, ktoré prijímal Medzinárodný menový fond. To boli recepty, ktoré len zvýšili tie nerovnosti existujúce a preto si myslíme, že nie je možné ďalej pokračovať takýmto smerom. Je nevyhnutné prerokovať ten dlh, takisto treba vrátiť prostriedky Benaliho krajiny a treba naštartovať rast a rozvoj a to nemôže byť formou pôžičky na financovanie ďalších pôžičiek. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Teroristické útoky, ktoré šokovali Tunisko a hospodárske problémy, ktorým krajina čelí, nám pripomínajú, že Tunisko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje solidaritu Európskej únie. Krajina neustále pokračuje v svojej tranzícii smerom k stabilnej, trvalej demokracii. Nobelová cena, ktorá bola minulý rok v oktobri pridelená kvartetu pre národný dialog, je toho dôkazom. Táto nová makrofinančná pomoc je pôžička, ako bolo povedané a dúfam, že prispieje na štartovaniu hospodárstva, z čoho budú e, čerpať všetci Tunisania a najmä zareaguje na problematiku nezamestnanosti mladých, ktorá sa týka jedného študenta z troch. Európska únia musí neustále podporovať Tunisko, aby toto rýchlo dosiahlo hospodársky rast a politickú stabilitu, ktorá bude dôležitá pre celý región. For one minute, Mr. Panzeri. Slovo má pán Pancari. Ďakujem. V rámci tých zmien, ktoré nastali od roku 2011 až dodnes, eh, v rámci toho stredomorského susedstva, zdá sa, že Tunisko je takým jediným príkladom eh, úspechu, pokiaľ ide o demokratickú konsolidáciu. Eh, to znamená, že získava štatút privilegovaného partnera a že bude musieť zabezpečiť stabilizáciu alebo stabilizuje ten región a to aj z pohľadu ťažkej skúšky libijskej. Viackrát bolo Tunisko postihnuté teroristickými útokmi, ktoré dali do kolien cestovný ruch. Stále je to nebezpečie značné a je nevyhnutné vyčleniť všetky potrebné finančné zdroje, tak aby sme dokázali podporiť občianskú spoločnosť a realizovať reformy. Aj Tunisko musí odviesť svoj diel. E, dobre, tých 500 miliónov, ktoré boli vyčlenené, je to fajn, ale napriek tomu, pán komisár Katajnen, tento parlament e, hovorí to, že treba spraviť viacej, e, tak ako napríklad robíme aj vo vzťahu k Ukrajine. Pri tom vedomí, že istotne e, toto robiť už nepochopili tí hlúpi nacionalisti, Tunisko môže zohrať veľmi dôležitú úlohu aj pre Európsku úniu. Toto si treba pripomenúť. Pán Galer, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani spravodajkyňa predložila výzvu, pred ktorou sa ocitá Tunisko som rád, že tu v snemovni máme široký konsenzus, pokiaľ ide o podporu krajiny. A robíme tak aj v oblastnom záujme. Krajina má tie predpoklady aj vôľu na komplexnú spoluprácu. Chceme, aby mladá demokracia bola ďalej posilňovaná na všetkých úrovniach, aj napríklad pri e, realizovaní komunálnych volieb. Je predovšetkým dôležité, aby súčasnou podporou sme zabezpečili aj lepší rámec pre investície. Takisto je nevyhnutné formu demokracie zlepšovať možnosti zamestnávania. Je nevyhnutné mať vyškolený personál. My by sme mali chopiť príležitosti využiť centrálnu polohu tohto štátu v rámci Stredomoria. A je uvaž- dobre uvažovať nad tým, aby sme pozývali aj našich občanov, aby znova sa vracali na toto miesto turisticky atraktívne, aby sme tak prispievali k tvorbe pracovných miest. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Boštinárov, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán podpredseda komisie, drahé kolegyne, kolegovia. Teroristické útoky a pretrvávajúce riziko nových útokov výrazne ovplyvňujú toto kľúčové hospodárstvo, ako už povedali kolegovia predo mnou. Krajina prišla o viac ako tretinu príjmov z cestovného ruchu za minulý rok, čo je však najdôležitejšie, že napriek tomu, že Tunisko bolo významne postihnuté nestabilitou vo svojom okolí, musíme dnes všetci súhlasiť s tým, že je to jediná úspešná, úspešný príklad prechodu k demokracii v rámci tohto e, regiónu a že je v našom záujme, istostnom záujme pomôcť Tunisku. Európa už e, poskytla značné finančné a technické, technickú podporu tejto krajiny krajine. Mali by sme to podporiť aj komplexnou dohodou o voľnom obchode a som silným zástancom myšlienky silnejších asymetrických obchodných vzťahov s Tuniskom. To by bolo na prospech celej krajiny. A nakoniec chcem zdôrazniť, že ešte raz je to naliehavá potreba. Európa by mala vyplatiť tie peniaze čo najskôr pre tuniských občanov. A chcem apelovať na banky EÚ, aby sa ubezpečili, že Benaliho prostriedky budú prinavrátené tuniským ľuďom. Ďakujem pekne. E, som si vedomá, že čas nie je na našej strane. E, dám ale čo najväčší priestor v rámci spontánnej rozpravy pán Kaputo. Ďakujem pekne. E, Tunisku sa podarilo významným spôsobom posilniť vlastný proces konsolidácie demokracie a dnes predstavuje skutočnú nádej v kontexte Arabsko, Arabského stredomoria. Z pohľadu ekonomického je to krajina, alebo je to hospodárstvo na kolenách. Bolo tu viaceré teroristické útoky, ktoré muselo Tunisko zvládnuť a tie postihli nedobrým negatívnym spôsobom, hlavne cestovný ruch. Európa musí e, veľmi dobre byť schopná sprevázať krajinu na tejto citlivej, na tejto citlivého obdobia prechodu Takáto makrofinančná pomoc je vhodná z pohľadu podpory stabilizácie krajiny a z pohľadu realizácie podstatných reforiem. Takýmto spôsobom dokážeme dať dôkaz solidarity a posunúť krajinu ďalej, tak ako to bolo zamýšľané v rámci arabskej jary a takto ďalej šíriť demokraciu aj v iných častiach sveta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Jakovčič, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tunisko je krajinou, ktorú potrebujeme ako partnerskú krajinu. Potrebujeme ju ako demokratickú krajinu v južnom stredomorí. Je príkladom úspechu, úspešnej tranzície. Tunisko sa nachádza na kryžovatke. Opäť. A naše úsilia pomôcť tejto krajine 500 miliónmi eur. Je tá správna cesta. Je to cesta, na ktorú sa musíme vydať, pretože neexistuje alternatíva. Ak nie, uvidíme chaos, ktorý vypukne v tejto krajine. Pevne verím, že naše dnešné rozhodnutie je dobrým príkladom toho, ako môžeme pomôcť tým krajinám, ktoré sa naozaj chcú stať demokratickými a slobodnými. Plne podporujem túto správu a budem hlasovať za. Somos favoráveis cooperação internacional e ajuda de países que... Súhlasíme s princípom medzinárodnej spolupráce a súhlasíme s pomocou pre krajinu, ktorá čeli hospodárskym problémom. Avšak táto spolupráca musí byť reálna a záložná na rešpektovaní suverenity ľudí. A tiež je tam nutná potreba zvoliť si vlastný model rozvoja a pomôcť Tunisku, zlepšiť verejné financie, reformovať finančný systém, zlepšiť eh, regulačný rámec, pokiaľ ide o oblasť investícií, pomôcť eh, v oblasti rozpočtu, to naozaj vystupuje z rámca spolupráce, ktorý hájime. Ide tu o to, aby sme uvalili model, ktorý je založený na kompletnej liberalizácii hospodárstva. Sú to reformy, ktoré Európska únia prinútila svojim členským štátom a vidíme, aký to má výsledok. Takže odmietame túto pomoc, e, ktorá má konkrétne podmienky. My chceme Tunisku predstaviť model, ktorý tak ako v Európe spôsobí viac nerovnosti a viac chudoby. A poprosím pána komisára Katajnena, aby uzavrel túto rozpravu. Nech sa páči, pán komisár. Len krátko chcel by som počiarknúť dôležitosť naliehavosti tejto témy a v tomto kontexte dúfam, že získam podporu parlamentu. Nesmieme premerhať čas. Ďakujem pekne za vaše stanoviska, názory. Myslím, že máme rovnaký názor na túto vec a treba naozaj úzko presne odsledovať, ako naša finančná podpora pomôže stabilite a hospodárskej spravodlivosti v tejto krajine. Ďakujeme, pán komisár. A záverečné slova na jednu minútu a pol. Pani Desernes, naša spravodajkyňa. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pán komisár, naozaj uh, ma zaujal stanovisko kolegov, ktorí tu sa ozvali. Všetci súhlasíme s tým, že naozaj treba prejaviť solidaritu s Tuniskom. Všetci súhlasíme s tým, že je to naozaj naliehavá situácia. Je potrebné poskytnúť financie, pretože Tunisko na nich čaká. Všetci súhlasíme s tým, že reformy sú potrebné. Avšak pozor, musíme nájsť cestu, ktorá bude v súlade e, s e, aktuálnou situáciou Tuniska. Chcela som dnes e, ráno povedať, že som naozaj šťastná. Je to ďalší signál, ktorý vysielame našim tuniským priateľom. Dnes ráno im hovoríme, že na vašej náročnej ceste nie ste sami, Európa stojí pri vás. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne, pani de